Druhý oznam v súlade s, v dohode s frakciami e, sa navrhuje nasledovná zmena programu na stredu. Ako posledný bod dnes bolo vyhlásenie Rady a komisie k medzinárodnej ochrane oznamovateľov korupcie. Bude to len vyhlásenie komisie a pre štvrtok definitívne hlasovanie o, o správy pani Sernes o za vedení e, opatrení pre tuniskú republiku bude pri hlasovaní vo štvrtok e, stanovené na vo štvrtok na hlasovanie. Sú nejaké výhrady? Vidím, že tomu tak nie je, takže tieto zmeny e, programu sú schválené a teraz prichádzame k hlasovaniu. Bitte? Ähm, das, liebe Kollegen, Vážení kolegovia, je tu návrh na zmenu programu. Návrh na zmenu programu rokovania. Vidím, že sú tu námietky, ktoré náležite zaznamenáme a budeme hlasovať o, navrhovanom zmene, o navrhovanej zmene programu rokovania. Požiadam vás teda, kto je za zmenu programu tak, ako sa navrhovalo. Kto je proti? Zdržali sa? Zmeny sú schválené. Ďakujem.